Váš cieľ je jasný. E, e, chcete hodiť komunizmus a fašizmus do jedného vreca a e, samozrejme tie historické pravdy sú teraz zdrojom posilňovania fašistických E, fašistických tendencií v severských aj pobalských krajinách, e, kde sú komunisti prenasledovaní. Máme tu kampane, e, ktoré sa týkajú prepisovania histórie. A ten systém sa podkopáva. Vzdelávanie aj zdravotníctvo, všetko je tým postihnuté. Kapitalizmus v Európskej únii Jednoducho, to nie je jediná uh, možnosť. Treba bojovať za socializmus. Ďakujem, e, pani Ferhejen. E, totalitné režimy sú proti základným právam, žiadna sloboda prejavu, uh, slobodné vycestovanie. Uh, šírenie strachu a neustály dozor. A to je život v totalitárnych režimoch. A to bolo dlhé roky súčasť histórie v Európe. Bohu vďaka, dúfam, že aj v budúcnosti mm, to budeme prekonávať. Na to, aby sa minulosť neopakovala, tak tento, túto časť histórie nesmieme zabudnúť. Musíme pripomínať národný socializmus, fašizmus, ale aj totalitné komunistické režimy, Musíme, na to, pri, musíme to pripomínať, aby na to ľudia nezabudli. A preto spracovanie a vyrovnanie sa so všetkými totalitnými systémami a ich dopadoch na život ľudí musí ostať dôležitou súčasťou európskeho vzdelávacieho systému a vyučovania na školách, aby sme nezabudli. Vedecké spracovanie histórii na univerzitách má tiež veľký význam. My nesieme zodpovednosť za budúce generácie tak, aby sa to neopakovalo, aby totalita v Európe už nikdy nemala priestor. Ďakujem. Pani Kosta na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Demokratické ako solidárny projekt v Európe by sa nemohol rozvíjať bez povedomí o spoločnej európskej histórii a o tom, že niektoré veci už sa nemôžu opakovať, totalitarizmus, nacizmus, holokaust a podobne. Je to zamerané na e, ľudskú dôstojnosť, slobodu a solidaritu. Máme tu nové riziká pre demokraciu, nacionalizmus, rasizmus ale aj revizionizmus a negacionizmus a preto treba e, vytvoriť e, také vzdelávanie v Európe, ktoré zohľadňuje potrebu historického výskumu a aj spoločnú metodiku, e, pokiaľ ide o našu spoločnú históriu prostredníctvom spoločných historických štúdií, a tak, aby sme e, ďalej zjednocovali Európu. Myslím si, že sa to týka aj občianskej výchovy v Európe, ktorá má samozrejme vychádzať zo slobody jednotlivých e, systémov, ale zároveň treba, aby všetky tie systémy mali niečo spoločné, e, to, čo súvisí s tými základnými princípmi integračného procesu. Jednoducho musíme E, sa takto e, postaviť proti prípadným rizikám. Musíme takto praktikovať európske občianstvo. E, toto všetko by bolo ťažké bez vzdelávania v oblasti kultúry a historického povedomia. Treba teda mať aj demokratické povedomie, e, ktoré sa rodí práve z toho, že isté veci už jednoducho sa nemôžu opakovať. Sú tu zaujímavé, ale aj negatívne prípady v školských systémoch v Európe. Niektoré krajiny sa snažia e, napríklad e, začleniť históriu šva do svojich učebných osôb a napríklad v Česku ale sa nepripomína systematicky Jan Palach, ani e, v Maďarsku sa nepripomínajú dostatočne tí, ktorí položili svoje životy. A, takže to, nie sú, to sú tie negatívne prípady, ale sú aj pozitívne. Ďakujem pani e, Kosta a teraz pani Solé minúta. Pán Solé minúta. Ďakujem pán predseda. V oblasti e, v dnešnom svete, kde máme e, falošné správy a podobne, potrebujeme ešte viac e, kvalitné vzdelávanie, e, pretože len dobre informovaní občania môžu namietať proti tým, ktorí falšujú históriu, ako hovorí Pavlo, Pavlo napríklad, e, keď tvrdí, že sme neboli zodpovední za kolonizáciu, chceli sme len väčšie. Španielsko to, Španielsko to je v podstate všetko urážka tých, toho, čo sa stalo v histórii alebo tých ľudí, ktorí tým trpeli. Takže musíme e, skutočne tú pravdivú históriu e, posilniť a nielen tým, že budeme pripomínať obete totalitarizmu, ale aj tým, že budeme bojovať proti všetkým režimom, ktoré porušujú ľudské práva. Ďakujem, pán Krespo, minúta. Ďakujem, pán predseda, predsedajúci. Španielsko je výnimka v Európe, eh, výnimka beztrestnosti. Máme tam eh, pamätníky eh, Frankovej fašistickej diktatúre a Máme tam združenia, e, ktoré si pripomínajú e, napríklad e, fašistické obdobia. Tam máme stovky ľudí, ktorí zmizli počas fašistickej diktatúry, podobne ako v Kambodži. V podstate tá univerzálna spravodlivosť nefunguje v Španielsku, lebo E, sa e, zločinci pohybujú stále na slobode. Um, my sme vyzvali pána Timmermansa, aby prijal rodiny obete. On povedal nie, ale ak Európska komisia bude odmietať komunikovať s obeťami Frankovho režimu, bohužiaľ rečník je prerušený. Pán predseda, ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Keď ide o pripomínanie socialistických a národne eh, socialistických diktatúr minulého storočia. Všetci sa zhodneme na tom, eh, že to má svoje miesto eh, v učebniciach histórii a pri vzdelávaní, ale keď ide o to hovoriť o spoločných hodnotách, tak je to ťažšie už, pretože v rodinnej politike alebo aj v otázkach vzťahu medzi národným štátom a EÚ tieto debaty o týchto hodnotách vedieme a je dôležité, dobre, že ich vedieme a že môžeme otvorený výsledok. Nejde len o to, aby sme dávali hodnotu len spoločenstvu, ale aj Indiu, nie len o Európsku úniu, nie je len o jednu pravdu. Sú to totalitné režimy, ktoré hovoria o jednej jedinej pravde. pravdu treba chrániť, treba vzdelávať, ale nie je úlohou štátnych inštitúcií vychovávať. To je jasný príklad totalitných režimov, dámy a páni. A Európska únia by tým nemala vôbec začínať. Ďakujem pekne, pán Lamasúr. Na jednu minútu ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja ďakujem eh, kolegovi Kovačevovi za to, že eh, sú tejto iniciatívy eh, Nuž, vzdelávanie nie je kompetenciou Európskej únie, ale musíme bojovať proti nenavisným prejavom v verejných diskusiách. pred dvoma generáciami Eh, Európa zažila eh, alebo už dve, dve, eh, dve generácie zažívame neustály mier, čo je zázrak. Rok po roku sa nám dali spolupracovať na spoločnom projekte. No a aj keď keď teraz sa vzniká nová generácia nacionalistov a populistov kvôli uh, fake news. Nuž treba stokrát podporovať národné pripomínanie a vzdelávanie. Ďakujem pekne. Pani Libacka teraz na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Totalitné e, režimy je civilizácia, násilia, je to nedostatok e, rešpektovania, slobody myslenia, či pri boji si stačí len pripomínať, e, pripomínať situáciu národov a hrdinov jednotlivých e, národov. Súčasné totalitné systémy sa ťažko prezentujú ako demokracia. To je veľmi nebezpečné, pretože zostávame pasívnymi. A preto je dôležité vzdelávať mladých, aby vnímali svet kriticky, aby chápali vlastnú ľudskú dôstojnosť, aby boli tolerantní. Vzdelávanie je najlepším a najúčinnejším elementom v boji proti nenávisti, nedostatočnej tolerantnosti a totalitným režimom. Nemôžeme umožniť aby sa slova Indiry Gandhiovej potvrdili. Ona bola obeťou a Silia ona povedala, že história je najlepší učiteľ, ale má najhorší žiakov. Ďakujem pekne. Pán Tarant na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, myslím, že John Dunn, ktoré znes, nesmiteľne uh, eh, uh, eh, Ernest Hemingway, uh, že nepýtajte sa, pre koho, komu zvonia zvony, zvonia vám. To by sme mali mať neustále na pamäti a skutočne totalitné režimy môžu mať rôzne farby, môžu byť lavicové, pravicové, fašistické, bolševistické, trocistické a tak ďalej. Dôležité však je, aby sme to spoznali a riešili, keď je to ešte malé semienko a nie už veľký strom. No a ja už pred pár mesiacmi som prebehol čas a zverejnil som knihu veľkého estonského Eh, estonského autora, ktorý hovorí, ako spoznať totalitné režimy. Jeho meno Enzar bol uväznený v Stutthofe, pretože bol eh, nepriateľom ríše a neskôr bol v Gulagu, pretože bol nepriateľom sovietských ľudí. On ma naučil veľa a ja dúfam, že za túto jednu minútu som vás tiež niečo naučil. Ďakujem pekne pani Forenza na jednu minútu. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Nemôžem tu reagovať na e, určité tóny revizionizmu e, z niektorých vyjadrení. 9. mája sa oslavuje v Európe a to je zároveň deň víťazstva nad fašizmom. A ja chcem len povedať, že som hrdá na to, že som prispela k schváleniu uznesenia takazujúceho všetky neofašistické organizácie e, a e, ďaká tomu bolo ďalších 25 neofašistov za e, uväznených. Musíme e, sa e, dnes e, pozrieť, aké sú zdroje totalitarizmu, že je to proces dehumanizácie v Európe aj v Taliansku. Keď 49 ľudí necháte na mori, na pospas živlom a podobne. To je tá dezumanizácia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šojdrová. Teraz vážená kolegyňa Uplynul vám čas, pani Šojdrova, na jednu minútu. Kolegyne, kolegovia, vyučovať históriu a o totalitných režimoch to je nevyhnutné a nie je to vôbec ľahké a preto chcem pripomenúť český projekt Pamäť národa, ktorý realizuje organizácia Pozbelom. Táto organizácia zbiera svedectvá a zdávajú žiakom v školách a celej spoločnosti. Svedectva pamätníkov to je veľmi účinná metóda, ktorú by sme mali podporovať, pretože vieme, že kľúčovú úlohu zohrávajú učiteľia a treba im poskytnúť preto podporu a čo, najvi- čo najviac informácií. Na to má slúžiť napríklad cena Jána Ámosa pre učiteľov Európskej únii. Tento pilotný projekt odporil Európsky parlament a v tomto roku by mal byť aj zrealizovaný. Je to náš príspevok a podpora pre učiteľov, ktorí majú povzbudzovať a informovať žiakov. Tiež Dom európskych dejín, ktorý má gestii Európsky parlament. Máme k tomu jeden konkrétny príspevok. 20. apríla sa tu bude premietať film o študentovi Jánovi Palachovi, ktorý tu už bol dnes zmienený. Dnes je to presne 50 rokov, kedy vznikla jeho ľudská pochodeň Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pani Rodriguez, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. E, k tomuto, k tomu, tejto diskusii e, viedol určite e, dobrý zámer, ale treba si uvedomiť jednu vec. Diktatúra je jednoducho diktatúra, či je naľavo alebo napravo, bez ohľadu na ideológiu nie sú v Európe diktatúry, ale e, niektorí, niektorí z našich režimov sú také prezlečené alebo prevlečené e, e, demokracie. A na to treba dávať pozor. Máme tu rôzne teoretické vyjadrenia, ale mali by sme sa skôr hambiť. Všetci tí, ktorí zomreli v boji proti totalitu, totalitarizmu e, si e, zasluhujú e, našu pozornosť. Tak ako o tom hovoril aj T.S. Eliot, povedal, že v podstate tí, ktorí ignorujú to, čo sa naučili z histórie. Ďakujem pekne, pán Kelan. Ďakujem veľmi pekne. Pred desiatimi rokmi tento parlament dospel záveru, že Európa nebude zjednodená, ak sa iba ak dokáže zjednotiť históriu, uznať nacizmus a komunizmus ako spoločné hrozné odkazy. Tento november bude znamenať 30. alebo si pripomínam 30. výročie pádu berlínskej, berlínskeho múru. Avšak v nás stále existujú takéto múry. O obete komunizmu patria do druhej kategórii stále. A, a, k medzinárodným záväzkom a verejná osveta o tom, čo sa stalo na východe Európy, je stále uh, eh, armúco povrchná. Európsky parlament tiež trval na tom, čo treba urobiť. No a ja chcem pripomenúť niektoré veci. Verejná diskusia o povahe totalitných eh, systémov, aktualizácia európskych eh, učebníc dejepisu a vyhlásenie 23. augusta, e, spoločný deň pripomínaní si obetí totalitných režimov. Ďakujem pekne pani Ward. Ďakujem. Európska únia vznikla ako mierový projekt e, pro hrozných e, činoch totalitných komunizmu a nacionalizmu. Budúci rok minulý rok, de, rok kultúrneho dedictva, podporoval dialog a milióny ľudí sa zúčastnili mnohých podujatí v 7 um, krajinách. My musíme um, svoje, svoju, svoje spoločné stránky podporovať. Musíme učiť našu ťažkú históriu, ako aj dôležité veci, ktoré boli dosiahnuté. Ja chcem povedať, že ešte stále existuje množstvo náročných momentov z našej minulosti, ktoré treba uznať a vyučovať na školách, napríklad genocída Rómov, a e, hrozný holdomor a hladomor na Ukrajine, ktorý spôsobil e, smrť 7,5 milióna ľudí. Teraz viac ako kedykoľvek predtým, v časoch politickej nestability musíme spojiť e, občanov Európy, aby sa poučili z chyb minulosti a aby spolupracovali, tak ako povedala pani Merkelová. No, ospravedlňujem sa, kolegyňa, ale máme naozaj málo času a v tejto téme ešte osobitne sa je mi veľmi nepríjemné prečasne to ukončovať. Pán Goga na jednu minútu. No, ja som osobne bol konfrontovaný so situáciou, keď pri, sa zdanlivo zabudlo na totalitné režimy v Európe. Ja som napísal otvorený list Jeffrey Bezosovi spolu s ďalšími občanmi a žiadali sme ho o to, aby zakal, zakázal predaj komunistických symbolov ako sa kladiva. Ja som bol prekvapený z niektorých eh, z reakcií, niektorých eh, kolegov, niektorí vôbec nevedeli, o čo ide, niektorí si uvedomovali eh, hrôzy komunistického režimu. Hm, dovolte mi pripomenúť, prečo symboly nemôžu byť modným detailom. Modným detailom boli spáchané pod týmto symbolom rôzne zločiny, milióny ľudí prišli o život, boli mučení a čel, celkový počet obetí komunistického režimu sa odhodol na, na 60 miliónov. Zvyšok sveta o tom vie len málo, pretože to bolo za železnou oponou. No a uh, vzťah komunistickým symbolom má byť rovnaký ako k nacistickým, e, pretože oba režimy porušovali ľudské práva a potlačali e, slobodu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 o totalitárnej minulosti. To je problematika, e, s ktorou treba zaobchádzať e, obozretne e, po čase, najmä pokiaľ ide o komunistický režim v krajinách bývalého komunistického bloku. Spomienky sú ešte veľmi živé. ten historický prístup musí byť objektívny V ostatných e, časoch sa e, v učebniciach píše o komunistickom režime ako najhoršom e, fenoméne. Aj napriek tomu si NMS starší ľudia opäť želajú žiť v komunistickom zariadení. Prečo? Pretože cez, v proces tranzície sa im žije ťažko. Mm, prečo namiesto, aby sme e, ľudí e, rozlišovali na komunistov a antikomunistov, prečo sa nesústredíme viac na integráciu? Ďakujem pekne kolegovi a poprosím teraz pani komisárku, aby sa ujala slova a odpovedala na prípadné otázky. Vážený pán predseda, kine poslanci. E, nemôžem odolať a musím sa vám prihovoriť aj v materinskom jazyku, pretože dnes spomíname si na výročie seba upálenia študenta Filozofickej fakulty Jana Palacha. Pri počúvaní rozpravy som si uvedomila, ako silno a symbolicky tu dnes zaznieva táto informácia, najmä v súvislosti s cenzúrou v totalitárnom režime. A ja nezabúdam na chvíľu, keď moja eh, maminka, keď som mala 15 rokov mi, myslím, pošepky rozprávala, eh, kto eh, bol Jan Palach, ako to bolo v roku 59. Spomínala mi, nikde toto meno nespomínaj, ale Pamätaj si e, toto meno. A potom prišiel rok 89 a my Česi sme e, e, toto meno skandovali na námestiach. A ja som si uvedomila, že táto burcujúca tríznivá smrť, ktorú si zvolil Jan Palach, nebola zbytočná a že to bolo na prospech českej spoločnosti a, a celej Európy. A práve dnes by sme si mali uvedomiť tieto súvislosti. Mali by sme si uvedomiť, že totalita prináša cenzúru, ohýbanie chrbtov, reprezálie, ohýbanie eh, chrbtov to ohýbanie morálky, to všetko sú plody, ktoré dnes eh, ešte eh, popierame. Eh, musíme pre integráciu robiť všetko. Pokiaľ ide o vzdelanie, myslím si, že nikto z nás, ani Európska únia, ktorú reprezentujem, eh, je, aby niekto rozprával deťom jediné možné povolené pravdy. Chceme, aby školy poskytovali objektívne informácie, aby sa nevyhýbali problematike dejín, aby mladých ľudí naučili zaobchádzať s informáciami informáciami, naučili ich kriticky myslieť, pretože myslieť si, že len náš systém zabezpečí, že budeme poznať našu novodobú históriu, to je naivná predstava, pretože dnes sa nachádzame v ére internetu, ako všetci vieme, pôsobia na nás rôzne dezinformačné vlny, takže je dôležité mladým nielen odovzdávať informácie, ale učiť ich pracovať s informáciami, učiť ich kriticky myslieť, učiť ich pracovať s informáciami, ktoré získali z kritických zdrojov. A to je úloha nielen pre Európsku úniu, ale ako to už tu zaznelo aj pre členské štáty. A ja eh, Obvykle e, sa spolieham na ne, že nedopustia, aby totalita ovládala naše spoločnosti. Ďakujem. Musím konštatovať, že ma prekvapuje a mrzí, že kolegovia, e, ktoré, ktorí vyjadrili práve obavu e, z tej propagandy v osnovách, už sálu opustili. Takže teraz dáme slovo kolegyni Čio za radu. Vážené dámy a páni, ďakujem za túto dôležitú obohacujúcu rozprávu. Domnievam sa, že e, máme široký konsenzus, pokiaľ ide o dôležitosť vzdelávania e, pre budúcnosť Európy e, vychádzajúcu zo spoločných hodnôt, spoločného porozumenia a chápania dejín Európy, vrátanie totalitného obdobia. Parlament si môže byť istý tým, že e, rada e, považuje túto problematiku za veľmi dôležitú vo svojej politickej agende. Ďakujem vám ešte raz za vašu pozornosť. Ďakujem a rozpráva je ukončená. Nasleduje e, správa kolegu Terika Brasa, situácia v oblasti základných práv Európskej únie v roku 2017. A teraz už dávam slovo pánovi správodajcovi na 4 minúty. Ďakujem.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 kolegyne a kolegovia, ktorí boli tieňovými spravodajcami pri vypracovaní správy o situácii v oblasti základných práv Európskej únie v roku 2017. Správa mala byť relatívne krátka a je. Posudili sme e, základné práva v Európskej únii na jeden e, rok a e, uvedomujete si, že o mnohých veciach treba hovoriť, ale my sme sa sústredili na šesť najdôležitejších tém. Niektoré z nich sme nevyhnutne museli trošku rozšíriť. Väčšina z nich je veľmi dôležitá úloha právneho štátu sloboda a prejavu a zhromažďovania sa, nenávisné prejavy, podporovanie tolerancie. Od začiatku sme sa dohodli, že budeme pracovať na základe určitých kritérií, morálne e, e, e, kritéria to boli. Chceli sme vypracovať neutrálnu analýzu základných práv v Európskej únii a spoločne sa zamyslieť nad hodnotami Európskej únie, nie len ich obraňovať, ale tiež navrhnúť kroky eh, v rámci zlepšenia charty. Jedna osobná pripomienka. Nikto si nemyslí, že charta bude silnejšia a živšia, ak eh, článok 51 eh, zostane, ktorý by mal byť rozšírený, jeho interpretácia širším spôsobom hm, kde by sme mali postupovať dobrou rýchlosťou, ale zároveň trošku pribrzdiť. Myslím si, že sa nám podarilo vypracovať dobrú správu, z ktorej by som chcel zdôrazniť niekoľko aspektov. Poprvé, pokiaľ ide o úlohu právneho štátu, e, európska efektivita e, pri e, bránení porušenia práv, najmä podľa článku 2, prispieva k lepšej kredibilite Európskej Európskej únie. Migrácia je stále veľkou obavou. V 2017 650 tisíc žiadateľov o azyl poprvýkrát požiadalo o ochranu v členských štátoch. Viac než tisíc utečencov umrelo, utopilo sa v stredozemnom e, mori. E, migranti sa považovali za kriminálnikov, za zločincov. Štáty sa nepridržiavali Dublinského nariadenia. E, e, e, máme teraz jasnejší text ale niektoré krajiny sú ale teraz na a, a, a, a dané, pretože sa zdráhajú príjmať utečencov. A pokiaľ ide o, o, o, o, o bodu a o, o, rovnoprávnosť žien, to je potrebné zlepšiť. A aj o, obe, a e, e, obeťami sú často aj e, umelci. Rasová diskriminácia, diskriminácia z iných dôvodov, nenávisné prejavy často narúšajú kvalitu života ľudí. Snažili sme sa ukázať, že existuje veľa foriem diskriminácie. Naše kraji, naše životy môžu byť kvalitné len keď budeme žiť v dobrej atmosfére a v slobode. A tiež eh, sme eh, sa zamerali na agentúru eh, chránecu ľudské práva RA, by mala byť aktívna nie len pri podpore vtedy, keď je o to požiadaná, ale mala by sama odhaľovať práve pri prípady, e, kedy sú ohrozené ľudské práva alebo sú porušené. V e, e, tých 22 stranách sa nachádza text, ktorý je jasný, jednoduchý a silný. Ďakujem kolegom aj poradcom, tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli k týmto uspokojivým výsledkom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Príjemné popoludne, dámy a páni. Chcel by som vás požiadať, aby ste sa pridržali prideleného času, pretože o 5. budeme hlasovať. Takže ak zistím, že hovoríte príliš dlho budem musieť zasiahnuť. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz dávam slovo pani Jourovej. Pán predseda, Vážení poslanci, ďakujem parlamentu za e, dôraz, ktorý kladie na e, e, tieto základné hodnoty Európskej únie. V prvom rade chcem položiť dôraz na právny štát. Európska komisia posledné roky sa snažila posilňovať právny štát vo všetkých členských štátoch prostredníctvom konkrétnych politík a monitorovaním situácie v konkrétnych štátoch. Právny štát nikdy nebol tak dôležitým bodom programu a agendy EÚ, ako je to dnes. Komisia navrhla nariadenie na ochranu rozpočtu únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát v jednotlivých členských štátoch. A komisia takisto má v úmysle predložiť iniciatívu ohľadom ďalšieho posilňovania rámca pre právny štát s prihliadnutím na prácu Európskeho parlamentu vrátane ucesenia o demokracii, právnom štáte a základných, mechanizme základných práv prijatej v roku 2016 a diskusie, ktorá nasledovala v nadväznosti na opatrenia vlády Polska sme začali, e, spustili postup podľa článku 7. V septembri minulého roku parlament rozhodol e, spustiť ten istý postup e, v nadväznosti na postup maďarskej vlády. Toto sú bezprecedentné kroky a komisia takisto využíva postup pri porušení v prípade porušovania práva Európskej únie zo strany členských štátov a používame aj iné nástroje ako audity a vyšetrovanie v súvislosti s využívaním s fondmi EÚ a aj opatrenia Európskeho semestra na monitorovanie reforiem v oblasti spravodlivosti v členských štátoch. Celkovo Európska únia podporuje členské štáty v zlepšovaní nezávislosti, e, kvality a efektívnosti spra- systému spravodlivosti. Národní sudcovia sú zároveň sudcami Európskej únie. Spoločne so súdnym dvorom sú v podstate strážcami zákona a e, toho právneho e, poriadku, napríklad pokiaľ ide o tie predbežné rozsudky. Takže efektívna justič, justícia je dôležitá pre posilňovanie dôvery medzi členskými štátmi a inými súdnymi orgánmi. To takisto aj e, podčiarkuje nedávna judikatúra súdneho dvora ktorá hovorí práve o tom, že vzájomná dôvera vychádza z toho, že e, národné e, súdy postupujú podľa týchto pravidiel. A Efektívne súdne preskúmanie v podstate základom právneho štátu a jeden z princípov, eh, na ktorých stojí Európska únia. Pokiaľ ide o tie eh, výzvy, pre ktorými stoja ženy, tak chcem zdôrazniť, že práva žien sú samozrejme v centre záujmu, eh, záujmu spoločnosti a boli aj v roku 2017 v rámci kolokvia na túto tému a Jedným z hlavných výsledkov je istambulský dohovor. Dúfame, že aj Európska únia e, takisto pristúpi skoro k tomuto istambulskému dohovoru. Na záver ešte niekoľko slov o slobode médií a občianskej spoločnosti. E, ale už mi došiel čas. E, aha, ďakujem. Bardzo proszę. Áno, ďakujem. A teraz pán Zdechovský. Vážený pán predsedajúci, neviem, keď hovoríme o tak dôležitej veci ako ľudské práva, prečo tu neboli pozvaní k tejto otázke aj zástupcovia rady, to znamená rumunského predsedníctva. Môžete mi prosím vysvetliť túto záležitosť? Základné ľudské práva a zdanie sú dôležité pre rumunské predsedníctvo. Ďakujem vám. Ďakujem. Takže e, Pamätajte na jednu vec. Vy ste hovorili o Rumunsku ako o špecifickom prípade. Rumunsko teraz e, predsedá Európskej e, e, Rade Európskej únie. Ja predpokladám, že táto pripomienka bude tlmočená aj rumunskému predsedníctvu a dúfam, že na to zareaguje. A teraz za EPP pani Kudrická máte slovo, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto správa sa týka najdôležitejších víziev Európskej únie v dnešnej dobe porušovanie právneho štátu, diskriminácia, nenávisné prejavy, porušovanie e, delenia moci a preberanie politickej kontroly nad súdnictvom, nenávisné prejavy a propaganda v médiách. Toto je znepokojujúce a orgány na to primerane nereagujú. To môže viesť k terorizmu. Um, starosta Gdaňska Pavel Adamovič sa stal obeťou takéhoto terorizmu, inštitucionalizovanej nenávisti, e, ktorej čelíme v Polsku už 3 roky a teraz máme odvolanie. E, máme tu výzvu v podobe tejto e, správy. Treba obnoviť toleranciu, rešpekt a rešpekt samozrejme aj pre ľudskú dôstojnosť. To je základný predpoklad. Len tak môžeme zabezpečiť, že Pavel Adamovič nakoniec nezomrel e, zbytočne. Táto správa e, takisto e, je veľmi vhodná v prípade a primeraná otázke základných práv a slobod. Samozrejme, máme tu princíp subsidiarity, ale to ešte neospravedlňuje porušovanie etnických hodnôt. Je tam Máme tu e, e, odkaz na článok 7. Rada by mala rozhodnúť o Polsku a Maďarsku a o tom, či e, nakoniec nie je ešte väčšie riziko porušovania hodnot únie. Ďaká Frankovi Angelovi sa podarilo vypracovať dobré kompromisy, takže za EPP chcem povedať a odporúčiť, aby sme prijali túto správu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ešte chcem požiadať, aby ste e, dodržiavali rečnícky čas. A teraz sa asociáciu pani Guillaume. Ďakujem pekne. A táto výročná správa a, si, e, meno e, ľudských právach, znie to rutine, ale nie je to pravda. Ja ako socialistická demokrata môžem povedať, že rok 2017 bol závažným rokom pre ľudské práva, nož boli zneužité nejaké základné hodnoty a, a princípy nuša Eh, právny štát vo viacerých členských štátoch. Eh, boli prijaté opatrenia proti právnemu štátu. Eh, korupcia, vlastne médií, rôzne ďalšie problémy sú realitou. Nož komisia musí pokračovať hodnotenia podľa článkov 7 a prijať opatrenia práva žijem v roku 2017 a obťažovanie sexuálne obťažovanie žien bolo spopularizované hlavne vďaka hnutiu e, My e, tu, že v oblasti boja proti e, násiliu, diskriminácii a tak ďalej je na čase, aby členské štáty zabezpečili prístup k rodinnému plánovaniu, antikoncepcii a tak ďalej. No, že všetky ženy v Európe musia mať právo rozhodnúť, čo robia so svojím telom v plnej bezpečnosti. Nuša, naša skupina bojuje eh, za eh, to, aby sme mohli migrácii. Parlament prijal svoju, eh, svoju pozíciu a členské štáty na európskej úrovni stále sa nedokážu zorganizovať, takže my ešte raz sa vyzývame k reforme nariadenia Dublinu, Čo sa týka diskriminácie vo všetkých, všetkých foriem diskriminácie, antisemitizmu a tak ďalej, a nuša je sa samozrejme obraciam eh, na komisiu, eh, komisiu Radu Európsky parlament, treba to eh, jednoduchšia. A ja by som chcel ešte teraz zaželať všetkým čestný nový rok a kolegom všetko najlepších narodení nám. Ďakujem veľmi pekne. A, a, máte takúto no, matku, tak máte určite aj vynikajúcu dceru. Na no a slovo teraz zostáva pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Hovoríme o základných právach v roku 2017. Teraz na KMZ v Bavorsku mladá afgánska kresťanská, kresťanka bola zabitá ako výsledok protikresťanskej nenávisti ako na strane niekoho, kto chcel požiadať o azyl. No a v tom momente Švédsko odmietlo dať azyl našemu obratinému kresťanovi mladej inanskej herečke vo Francúzsku v rovnakom roku. Prímerne každých 10 minút kresťanské kostoly a cintoriny boli uškodené. V Nemecku to nebolo také isté, pretože sa to konalo pri každé 3 dni v rovnakom roku. Známe FEMEM, no, aktivistky eh, zneúctili katedrálu sv. Petra v Ríme a napriek tomuto všetkému v správe, aj keď hovorí o nových predsudkov ako transfóbia, tak táto správa ignoruje nenávisť voči kresťanom, aj keď sme žiadali, aby aj tento fenomén tam bol uvedený. A učenie o nenávisti voči kresťanom sám o sebe je prejavom protikresťanských nálad. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene liberálov dostal slovo pán Mišel. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tento rok opäť eh, Európsky parlament pracúva správu o základných právach v Európskej únii. A opäť eh, Európsky parlament vyzýva, aby sa konalo proti neakceptovateľným eh, a porušovaniu základných hodnot v niektorých členských štátoch. Nože, dnes je to naliehavé, pretože sa e, máme pred voľbami, no a e, opäť sme pred voľbami e, medzi demokratickou Európou, kde budú platiť základné práva a hodnoty a bude chrániť svojich občanov tak, ako to je od konca vojny. Alebo si môžeme vybrať Európu, ktorá je mm, sa nepoučila z histórie a teda myslím, že základné práva a ochrana, ochrana práv menšín sú prekážky z autoritatívnejších režimov a selektívnej morálky. No. E, politici musia tomu bojovať a, a celého práva hlasí uličov. No, je najvyšší čas, aby hlavy štátov a vlád sa vyslovili jasne za vytvorenie mechanizmu dozoru, tak to bolo Long Data, ako to hovorila Sophie Intveld a ako rozhodol Európsky parlament a zapojili do toho aj radu, aby vypracovali správu o stave základných práv v každej krajine. No a No a pokiaľ to nebude, tak bude chýbať tento dôležitý nástroj, ktorý informuje o stave základných práv. Vážený pán Michel, je tu otázka. Postupe modrej karty. Akceptujete modrú kartu od pána Golniša? Akceptujete modrú kartu? No, pán Golniš, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán Mišel, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Moja otázka bude veľmi stručná, vážený pán Mišel. Vy ste belgickým politikom. Nemyslíte, že prekvapí, že vo vašej krajine v Belgicku je jedna z hlavných opozičných strán niekoľko rokov v Lamsblok bola prakticky zakázaná súdnou cestou a bolo to žiadne protesty v parlamente. Ďakujem. Ja nepokladám za šokúce, že strana je zakázaná, keď e, robí nelegálne veci a protiústavné veci. No a to je spochybiteľné. No a už to nie je v Lams bloka, ale v Lams Belanka. No a no, sú veľmi majú bl- veľmi blízke, uh, blízke to s vašou stranou, takže uh, ja hovoríte o spôsobe, ako sa um, belgický štát vyrovnal so stranou, ktorá je skutočne fašistická. Ďakujeme veľmi pekne. Slovo dostáva pani Anna Miranda e, v mene strany Zelený. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánu Terika Brasovi za túto správu, pretože tu sa poukazuje aj na situáciu, poukazuje sa na ľudské práva, ale nemôže to zostať len na papieri, musí to zmeniť na činy v roku 2017 sme boli v utečenských táboroch a na vlastné oči sme videli, aká je situácia utečencov aká je situácia ľudí, ktorí utekajú, by si zachránili holý život. A nie je len o prírodnej umrtí na Stredozemnom mori, len tie musíme lutovať, ale aj e, historickú pamäť v Európe. Bol to veľmi náročný rok aj pre práva žien, sexuálne práva a právo e, na neplánovanie alebo interrupcia, keď sa to parlamentu nepáči. Bol to veľmi ťažký rok pre eh, slobodu prejavu, myslenia a komunikáciu eh, v médiách eh, kvôli zneužívaniu moci v niektorých častiach Európy. Vážený pán predseda, diskriminácia, nenávisné prejavy, xenofóbia, to všetko je základ toho, čo sme videli. A je to hrozba Mm, strany ako strana pani Le Pen nás ohrozujú. Ďakujem pekne. A teraz Marie Kristín Veržiat, nech sa páči, v mene skupiny GUE NGL. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som na úvod chcela poďakovať spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Áno, táto štruktúra do piatich tematických kapitol o právnym štátom ktorého majú vychádzať všetky ďalšie e, politické e, štruktúry. No a bez právneho štátu sa nerešpektujú práva ani a je ohrozená demokracia. No a som chcela e, účinnú a efektívnu reakciu komisie. Bohužiaľ to tak nie je nezávislosť súdnictva, rozdelenie moci, sloboda prejavu, médií, práva žien alebo nenávisné prejavy. No, choroba sa šíri proti všetkým menšinám. No a a politici krajina idú zlým príkladom. No, Marrakešský pakt sa to ukázalo, nuž vlády to začali spochybňovať keď to bolo predtým prijaté. No, ja mám obavy, že uh, história odsúdi tých, ktorí, nás, ktorí nám dnes Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny EFDD slovo dostáva pani Laura Ferrara, nech sa páči. Ďakujem. Otázka základných ľudských práv predstavuje určité kritické body ako e, dôstojnosť, e, sloboda, diskriminácia. A to sú princípy, ktoré sú v e, základom každej demokratickej spoločnosti. Aj v tejto správe sú niektoré základné témy a fenomény ako rasizmus, xenofóbia, E, postoj k ženám, k migrantom, menšinám, e, sloboda e, slova, média a tak ďalej. To sú témy aktuálne v rôznych štátoch. A, a takisto aj otázka verejných služieb a podobne. Je potrebné vytvoriť európsky mechanizmus monitorovania na porušovania základných ľudských práv v Európskej únii a mm, súhlasím s tým, že treba venovať viac pozornosti e, e, chudobe a materiálnemu nedostatku. A to súvisí so princípom minimálneho príjmu v všetkých krajinách, tak aby každý mal právo na dôstojný život, e, sociálne začlenenie a prístup na pracovný trh a takisto aj k službám a k hmotným statkom, ktoré sú primerané Mali by sme Takže e, Únia by e, mala dať prednosť týmto právam pred e, trhovými princípmi, ale je jasné, že to tak nie je. Takže ľudí treba viac počúvať, treba im umožniť väčšie zapojenie do politik a rozhodnutí Európskej únie aj pokiaľ ide o ich osobné, občianské, ekonomické, politické a sociálne práva. Ďakujem. Pani v mieniu grupy EN. Ďakujem v mene ENF, pani Auke Zilstra, nech sa páči. Tak pán Auke Zilstra. Vážený pán predseda, politické násilie v Nemecku a v Polsku viedlo k výzve predsedu ENF, aby sme menej hovorili a viac sa počúvali toto bolo prijaté len s výsmechom. Ja si myslím, že to vyvoláva obavy. Uvedome si, že tu máme tiež právne násilie a administratívne, administratívnu exkluziu a parlamenta Z tomu nevyhýba s nadchádzajúcimi voľbami. Majú tu byť vylúčené niektoré veľké skupiny voličov len preto, že ktoré sú vnímané ako hrozba pre Európsku úniu. Môžete byť demokrat a aj napriek tomu chcete rozbiť Európsku úniu, pán predseda. Všetko brania v rámci vylúčovania ostatných, nezmeníme základné práva, ktoré, na ktorých zachovaní tak radi hovoríme. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pán poslanec Bruno Golniš, nech sa páči. Áno, základné práva sú v Európe ohrozené, ale v žiadnom prípade nie. A akým spôsobom, ako to opisuje správa, je to akumulácia zákonov, ktoré obmedzujú právo slobodu prejavu, kritika imigrácie. My videli, sme označovaní za rasizmu, rasizmus a xenofóbou. Na to, čo povedal teraz pán Michel pred chvíľou, on povedal, že ide o poslancov ktorí legitimne kandido, kandidovali mierumilovne. No pán Michel sa ako keby ich obviňoval z protiústavných krokov a nenávisných prejavov a preto treba obmedziť ich práva. Otázka, súčasné otázky negacionizmus a a spochybňovanie nuž Horst Mahler a, je zatknutý Uršula Verbeck. A, Ona bola vo vysokom veku a, zatknutá a, za a, svoje prejavy. Nož to je skutočné pokrytectvo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Swoboda, bardzo proszę Ďakujem pekne, Pavel Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda, celej správy. Upozorňujem hlavne na prvnú, prvú časť, eh, ktorá kladie dôraz na právny štát. Európska únia vlastne nemá nič iné ako právo a právne predpisy, nemá vlastnú policiu, colníkov alebo vojsko. Preto trvať na dodržiavaní práva a hodnot, ako je právny štát, je pre mňa existenciálna záležitosť. Bohužiaľ, eh, táto správa úplne ignoruje prejavy e, militárneho sekularizmu v Európe, prejavy netolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe sú už tak intenzívne, že okrem iného v Rakúsku vznikol výskumný ústav, ktorý sa venuje len tomuto javu. Pritom je to celé nelogické. Náš systém základných práv je založený len a iba na jednotlivcoch a vychádza to z kresťanských koreňov. Bez týchto koreňov hrozí, že celý systém zdegeneruje. Ďakujem za pozornosť.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 Opakujem, ďakujem. Súhlasím s tým, čo ste povedali. Potrebujeme istotu, e, pokiaľ ide o práva európskych občanov. Vy ste teda pripomenuli v tejto súvislosti Rakúsko. Ja sa chcem spýtať, čo hovoríte na fakt, že Rakúsko diskriminuje deti a ženy, ktoré nie sú rakúskymi štátnymi občanmi, ale ktorí prispievajú k tvorbe rakúskeho HDP? Ja som, e, vážená pani kolegyňa... Vážená pani kolegyňa, ja som hovoril o niečom úplne inom. Ja som hovoril o diskriminácii kresťanov v Európe. Samozrejme, akákoľvek diskriminácia, ktorá je e, zároveň protiprávna a poškodzuje akékoľvek skupiny ľudí v Európskej únii sa mi nepáči. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Sofia Intveld chce položiť ďalšiu otázku. A ja sa preto pýtam pána Svobodu, akceptujete ďalšiu otázku? Áno, ďakujem. Počula som, ako ste hovorili o e, militantných ateistoch, neviem presne, čo to je a akým spôsobom oni znemožňujú život kresťanom v Európe. Dobre, ale povedali ste, e, že Európska únia by sa zbortila keby už e, nespočívalo na svojich kresťanských koreňoch. Ale nie je to všetko, čo, teda to, čo nám je spoločné. Je to osvietenie, osvietenstvo, teda právny štát. Ja rešpektujem vaše kresťanské korene, ale ak vy nerešpektujete skutočnosť, že iní ľudia sú ateistami, ako potom môžeme spolu nažívať? Ďakujem. Ja tiež rešpektujem presvedčenie každého, len upozorňujem na to, že úcta k jednotlivcovi, e, ktorá je základom systému ľudských práv, pokiaľ je odrezaná od kresťanských koreňov a nie je v ich duchu vykladaná, tak e, potom to nevyhnutne vedie k degenerácii a už sme toho svedkami. Ďakujem bardzo za tak klarovnú odpoveď. Ďakujem pekne. pán Dietmar Ďakujem za túto jednoznačnú odpoveď, pán Dietmar Köster. Drahé kolegyne, kolegovia, základné práva sú trvalé a zároveň žalovateľné práva, práva, ku ktorým sa viaže možno žalovať e, jednotlivých občanov, sú základné z pohľadu európskeho chápania právneho štátu, rozdelenia moci a demokracie len inkluzívna spoločnosť je ľudskou, humánou spoločnosťou v Európskej únii vlastne, ale tie základné práva menšín často sú odopierané. Napríklad Rómovia sú ešte stále predmetom rasistickej diskriminácie a som pobúrený, že viac ako 70 rokov